No, sa k tomu vyjadria niektorí ďalší experti. Ja by som rád len upozornil, že v súčasnosti je medzera trochu v našej legislatíve, čo sa týka dovozu. V súčasnosti totiž legislatíva pochádza z roku 2009 a týka sa vývozu kultúrnych tovarov. A v texte, ktorým sa zaoberáme, sa snažíme zadefinovať pojem e, nezákonných kultúrnych tovarov, ak to môžem takto nazvať, a tiež to vnímame ako východiskový bod, e, a síce legislatívu, krajiny pôvodu týchto tovarov a podľa toho sa bude určovať, či je zákonné alebo nezákonné e, priviesť tieto tovary do EÚ. Teda malo by byť možné ich priviesť do EÚ iba ak budú zákonne vyvezené z tretej krajiny. Máme celý rad definícií v texte, ktoré v prvej časti pokrývajú definíciu kultúrnych tovarov samotných, a tu sme sa inšpirovali trošku z existujúcich dohovorov, konkrétne z roku 1970 z dohovoru UNESCO, taktiež z roku 1995 z ďalšieho dohovoru. Čo sa týka otázky e, veku týchto tovarov, ide teda z pravidla totiž o tovary, ktoré majú istú hodnotu práve vzhľadom na svoj vysoký vek. Tu sme to zadefinovali na čísle 250 a tu vychádzame z funkčnej eh, americkej legislatívy v tejto oblasti. Snažíme sa zacieliť najohrozenejšie kultúrne tovary a týmto poskytujeme eh, systém licencií eh, pre tie najohrozenejšie tovary. To sa týka teda kultúrnych pamiatok, archeologických nálezov, veľmi ojedinelých manuskriptov a tak ďalej. A taktiež máme spustený rozšírený prístup na základe vyhlásení dovozcu. A tu sa využíva taktiež štandardizované číslo ID každého objektu a to je tiež medzinárodne odsúhlasené takýto postup. Tiež sme pokryli otázku sankcií, pokút v snahe docieliť um, taký systém, ktorý bude odrádzať možných pachateľov, taktiež sme vytvorili legislatíva pre, pre, pre tzv. voľné zóny, kde sa ešte stále vzťahujú požiadavky, ale naďalej trváme na tom, že s účelom dočasného dovodzu sa tieto podmienky nebudú úplne e, v plnej miere uplatňovať. Je tu jedna oblasť, v e, ktorej už prebiehajú diskusie a síce, aký je rozdiel medzi krajinou pôvodu a vývoznou krajinou. To je dôležitá otázka. Možno nie je vhodné teraz zachádzať do podrobnosti, ale chcel by som pripomenúť, že podľa nás je dôležité chrániť tvary na základe potrieb a krajiny pôvodu, aby sa dodržovala tam už legislatíva, aby sa predlžil situácii, kde bude možné ľahko obísť pravidlá tým, že sa tieto tovary vlastne prevezú iným územím Návrh eh, teda je relatívne jednoducho sformulovaný. Plnenie eh, by sledovali colné orgány v praxi. Ešte sa teraz sa prejednáva, aký systém počítačový sa bude využívať v praxi, aby bola zaistená vhodná rovnováha medzi povinnosťami, ktoré vyplývajú z pravidel na ochranu kultúrnych tovarov a taktiež z pod potrebou relatívnej administratívnej jednoduchosti tohto procesu. Myslím, že to je zhruba všetko. Môžeme tú zvyšnú pol minútu e, darovať ostatným kolegom, ktorí vystúpia. Ďakujem pekne, to je od vás veľmi milé. Ďalej druhá expertka. Druhý expert je zástupca colnej správy, pán e, Patrik Verzuis. Nech sa páči, aj vy máte 6 minút. Thank you, Chair, for this opportunity. Ďakujem pekne za to, že aj ja dostávam priestor dnes vystúpiť. Mal by som mať prezentáciu k dispozícii. Dnes budem teda hovoriť po francúzsky, ak dovolíte. Rád by som priblížil eh, už existujúci právny rámec, ktorý je základom pre tieto kroky. a My sme teda celná správa pre colné otázky. Vychádzame z naradenia 116 z roku 2009 rady a taktiež e, vychádzame taktiež z nariadenia 1081 z roku 2012 komisie, kde sa opravujú pravidlá vývozu kultúrnych tovarov, taktiež nariadenie číslo 952 z roku 2013, to je colný kódex Európskej únie a tiež smernica 2014 lomeno 60 EU Európskeho parlamentu a rady. Tu sa upravuje reštitúcia kultúrnych e, tovarov, ktoré boli nezákonne vyvezené z územia členského štátu. E, Belgicko ratifikovalo dohovor z roku 1970, ktorého cieľom je zabrániť vývozu, e, dovozu a taktiež transferu nezákonnej povahy týchto kultúrnych tovarov. Belgicko to schválil v roku 2003. Paralelne k tomuto je aj e, právna úprava, ktorá sa týka osobitne Iraku a Sýrie. Vďaka tomu je možné prijať prísnejšie opatrenia, čo sa týka dovozu aj vývozu kultúrnych tovarov, ktoré sú predmetom krádeže v týchto dvoch krajinách. Teraz by som rád prešiel k našej práci v oblasti colnej správy pre spotrebné clá v oblasti kultúrnej sféry je dôležité spomenúť tento článok 2.1 nariadenie 116 z roku 2009, sa hovorí, že vývoz kultúrnych tovarov mimo územia celného priestoru spoločenstva sa podrobuje e, prezentáciu povolenia na vývoz. Teda toto povolenie, to je stanovené v flanku 4, e, je spojené s deklaráciou o e, vývoze v prípade splnenia všetkých formalít, je potrebné obrátiť sa na úrad a ten musí vopred udeliť takéto povolenie na vývoz. Mm, ide teda o orgán, príslušný orgán členského štátu ďalej, čo sa týka kultúrnych tovarov z Iraku, ale tiež zo Sýrie. E, tento zákaz sa týka dovozu aj vývozu týchto kultúrnych tovarov. Teda v oboch prípadoch je potrebné, aby tieto tovary e, mali vydanú licenciu čo sa týka colných formalít v oblasti vývozu všetkých kultúrnych tovarov, tu je potrebná e, forma povolenia, ktorú vydá, ktoré vydá príslušný orgán, ktorý vyplýva buď z nariadenia 116 komisie alebo z iného nariadenia, čo sa týka dovozu a vývozu zo Sýrie a Iraku. Aj tu je potrebné vydať licenciu, ktorú v Belgicku vydáva ministerstvo financí. Čo sa týka kontrol, spotrebných e, cieľ. Naše kontroly vychádzajú z analýzy rizika, tak ako to stanovuje e, celý kódex únie. Tiež to závisí od informácií, ktoré obdržíme. E, ďalej, výber prebieha elektronicky pre colné deklarácie. Všetky colné výkazy totiž sú v elektronickej podobe v našom systéme PLDA, ktorý je vlastne bezpapierovým colným systémom čo sa k rizika a kontroly deklarácie e, teda tu sú ukazovateľmi e, konkrétne kódy tovarov, taktiež kraj teda pôvodu, e, hodnota a tak ďalej. Ehm, toto sa môže týkať akéhokoľvek členského štátu a akéhokoľvek subjektu, teda akýkoľvek colný orgán sa môže poveriť takýmto vydaním celého výkazu buď s cieľom dovozu alebo vývozu. Tu je dôležité zúrazniť, e, že naša e, všeobecná celná správa má za cieľ e, zastaviť dočasne pohyb týchto tovarov a taktiež overiť, či všetky dokumenty sú právoplatné, teda licencie, certifikáty a tak ďalej. Avšak náš orgán nemá kompetencie v určovaní kultúrnej povahy týchto tovarov. To je úloha príslušných orgánov iných a tiež nie sme kompetentní eh, v stanovovaní podmienok eh, uskladňovania týchto tovarov. Niekedy eh, totiž musia byť uskladňované za veľmi osobitných podmienok. Teraz by som rád prešiel k otázkam vývozu kultúrnych tovarov. Tu je najskôr kontrola dokumentov, tu ide o porovnanie colnej deklarácie s možným povolením na vývoz a potom v prípade, že vzniknú pochybnosti alebo isté náznaky, prebehne fyzická kontrola alebo teda kontrola tovarov a overenie tovarov s tým, čo je znázornené na povolení na vývoz. V prípade ďalších pochybností taktiež je možné obrátiť sa na príslušné orgány. E, teda aj tu platí, že nie colné orgány sú zodpovedné za určenie povahy týchto tovarov. E, toto povolenie má tri aspekty. Jednak sa to týka príslušných orgánov ďalej. Po druhé, ďalší exemplár ostáva vlastníkovi a tretí exemplár musí overiť celná správa, taktiež orgán, ktorý má na starosti vývoz, tak aby sa splnili všetky e, požiadavky e, colnej správy a taktiež e, orgán, ktorý posledný sa stretne s týmto tovarom pri jeho opúšťaní územia EÚ. Tu je taký malý príklad. Dajme tomu, že sa colné dokumenty vyplnia v Belgicku, potom sa to kamionom prevezie cez Grécko a tam sa práve e, vykoná tá pozemná kontrola, keď to bude prechádzať v Gréckom. Je to dôležité e, na to, aby sa zhromaždili štatistiky, teda jednak e, to zhromažďuje príslušný orgán na vývoz a porovná sa to s tým povolením, ktoré bolo pôvodne vydané s cieľom vyvezenia. Ešte na záver by som spomenul možnosti vylepšenia. Nie vždy to Totiž táto tretia dimenzia je plne využitá, aby e, sa overili aj vývozné certifikáty, dajme tomu v elektronickej podobe, e, by to umožnilo lepšie sledovať e, všetky tieto pohyby tovarov. Okrem toho by sme mali k dispozícii aj štatistické údaje, ktoré nie sú v súčasnosti v dispozícii vo všetkých členských štátoch zatiaľ a tiež by sme mohli lepšie kontrolovať kultúrne tovary, e, ktoré sa vyvážajú e, a dovážajú e, oproti tým, ktoré sa vyvážajú, dovážajú len dočasne. Ďakujem pekne, to je možno zhruba skratke všetko. Ďakujeme. A teraz za Interpol vystúpi pán Gonzalo Giordano. Thank you very much. Distinguished Ďakujem pekne. Distinguished colleagues. Vážení Kolegovia, na úvod by som vám chcel poďakovať za to, že Interpol má príležitosť tu dnes vystúpiť, eh, pretože toto je jedna z našich hlavných oblastí zamerania, teda export kultúrnych tovarov. Všetci si uvedomujeme, že nelegálne obchodovanie eh, s takýmito tovarmi je závažným trestným činom. Eh, súvisí to s praním špinových peniazí, s organizovaným zločinom a s financovaním terorizmu, tak ako to vo svojich dvoch rezolúciách 2199 a 2347 označila Bezpečnostná rada OSN. Takisto e, to bráni procesom zmierenia a návratu k demokratickému riadeniu. E, okrem toho je to strata pre globálne spoločenstvo. Huxley hovor z 54. roku hovorí, že škody kultúrnemu tovaru, znamenajú e, škody na kultúrnom dedictve pre celé ľudstvo. Aj tu v Európe počty hovoria same za seba. Dotazník členských štátov Interpolu ukazuje, že v Európe bolo minimálne 19 tisíc takýchto uh, trestných činov za posledné 3 roky. 950 ľudí bolo zatknutých a 5 tisíc páchateľov bolo nahlásených. Pandora, čo je policajná operácia, ktorú realizujeme na európskej úrovni v roku 2016, eh, viedla k 3500 navráteniam kultúrnych tovarov Pandora 2 v rámci globálnych, eh, globálnej operácie Atena pred pár mesiacmi umožnila policajným zložkám, aby eh, navrátili 41 tisíc objektov. Po Pandore 1 sa Europol rozhodol, že zahrnie aj boj proti nelegálnemu obchodovaniu s kultúrnymi tovarmi medzi svoje priority. Odvtedy sa obchodovanie s kultúrnymi tovarmi považuje za hrozbu v Európe. Európa e, na základe štatistik vidíme len malú časť e, tohto javu. Väčšina týchto objektov, najmä e, z nelegálnych výkopov, sú artefakty modernej doby, ktoré sa ťažko identifikujú na trhu s umením. Okrem toho je nemožné zistiť, ktoré objekty pochádzajú z nelegálnych výkopávok, pretože neexistujú ich zoznamy. Aj keď ich hodnota je nízka, zásadn... obrovské množstvo, ktoré sú v obehu, sú e, s motivom pre e, zločincov. Väčšina nelegálne obchodovaných objektov nemajú vždy no, nejakú vysokú hodnotu, sú to skôr také objekty každodennej potreby. Čiže aké sú možné riešenia tohto problému? V prvom rade potrebujeme špecializovanú jednotku, ktorá sa bude venovať výlučne eh, odhaľovaniu týchto e, nelegálne obchodovaných e, kultúrnych tovarov. Takisto komplexnosť týchto trestných činov si vyžaduje úzkú spoluprácu medzi policiou a colnými orgánmi, aby e, sme lepšie bránili prichádzajúcemu toku z iných krajín. Dnes sú kolegovia aj na konferencii UNESCO, ktorá sa zabera práve touto témou Hovorí sa aj o certifikátov pre e, kultúrne tovary, najmä e, dovozne, hovorí sa o dovozných certifikátoch. Treba vyzdvihnúť zásadnú, zásadný význam e, špecializovanej jednotky na boj proti tomuto nelegálnemu obchodu. Interpol je toho názoru, že právne úpravy sú zásadného významu na to, aby sme zabránili takémuto obchodovaniu alebo do importu do Európy. Chcel by som vyzvihnúť, e, ako tieto trasy e, používané na pašovanie sa zásadne zmenili. Minulé leto viaceré objekty z Palmíry, z Grécka, z Talianska sa objavili v Uruguay na aukcii. Všetky tieto objekty e, sa dostali do Uruguaja rôznymi trasami z Európy a ukazuje sa do akej miery pašeráci, ako ďaleko sú ochotní zájsť, aby ilegálne objekty dostali nelegálne na európsky kontinent. Chcem sa s vami podeliť o niekoľko údajov, ktoré sme získali za posledný rok. Prosím som prieskum medzi našimi členskými štátmi. Z 27 reakcií, sme, ktoré sme dostali z Európy, 15 sa považuje za tranzitné krajiny, 16 sú krajiny pôvodu a 7 sú krajiny určenia. Opäť E, Útaje ukazujú rozsah nelegálneho obchodovania s kultúrnym tovarom v regióne, že je to naozaj rozsiahle. E, krajiny dotknuté sú takmer všetky s tým či iným spôsobom a keby sme e, tu dosiahli nejaký veľký krok, bolo by to milníkom v boji proti tomuto javu. Chcel by som vás povzbudiť, aby ste zapojili všetkých stakeholderov na tomto trhu, aby e, vlastne mm, sa spojili e, v boji proti no, tým umeleckým dielam, ktoré sa takto dostávajú na trh. E, tiež monitorovací tým Bezpečnostnej rady OSN toto vyzval ako problém. Každý objekt musí mať aj certifikovanú informáciu, čo umožní lepšiu aplikáciu konceptu due diligence a v dôsledku toho to bude e, odstrašujúce pre zločinecké organizácie, ktoré sa momentálne podielajú na pášovaní e, nelegálnych umeleckých e, diel. Som tu teda na to, aby som vyzvihol názor Interpolu, stanovisko, že sú dôležité veľmi silné vzťahy, aby sme bojovali proti nelegálnemu obchodu s umeleckými dielami, ku ktorému dochádza každý deň v Európe. Ďakujem. Much, uh, to... Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým rečníkom a ďakujem, že ste aj dodržali svoj rečnícky čas. Teraz prejdeme k spoluspravodajcom. Ako prvá dostane slovo pani Moska, spravodajkyňa za Inter. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca a ďakujem aj expertom za eh, ich veľmi podrobnú prezentáciu. Je to naozaj veľmi dôležitá vec, o ktorej dnes hovoríme a v prvom rade, eh, čo sa týka načasovania, máme veľmi ambiciózny program, máme mesiac na to, aby sme dali pozmeňovacie návrhy ako spoluspravodajcovia sa pokúsime podporiť plodnú, inkluzívnu spoluprácu so všetkými z vás, aby sme dosiahli náš ambiciozný cieľ, že v júli by sme o tomto mohli vo výbore hlasovať, keďže sme všetci eh, v tomto noví, pokúsme sa čo najviac sa navzájom podporiť. Prechádzam k obsahu návrhu, pokúsim sa veľmi stručne e, načrtnúť naše priority. Z vo všeobecného pohľadu vítame návrh komisie, E, doplní existujúce legislatívu týkajúcu sa exportu kultúrnych objektov a tovarov. V súlade s medzinárodnými dohovormi e, to tiež poskytne e, silný nástroj v boji proti pašovaniu. Návrh je tiež v súlade s európskym e, prístupom obchodu založenému na hodnotách a vytvorí sa e, spoločný európsky systém, ktorý bude schopný e, predísť vnútornej konkurencii medzi colnými orgánmi a vyrovná podmienky pre firmy. Po konzultáciách s medzinárodnými organizáciami a súkromnými aktérmi sa ukázalo, že budeme musieť nájsť dobrú rovnováhu medzi ochranou kultúrneho dedičstva a potrebou zachovať si konkurencieschopnosť našich firiem. Moje návrhy na, e, teda moje pozmeňovacie návrhy pôjdu týmto smerom. V prvom rade e, na základe e, fragmentovanej aplikácie colného kódexu únie a vzhľadom na nedávne škandály týkajúce sa výberu cla, budeme musieť zabezpečiť jednotnú implementáciu všetkých teda tohto nariadenia. Po druhé, bude tiež kľúčové zabezpečiť maximálnu konzistentnosť e, s medzinárodnými dohovormi a existujúcou legislatívou EÚ. Takýto prístup by posilnil e, colnú prax tak e, v súkromnom ako aj verejnom sektore a umožnilo by to rýchlu implementáciu bez nejakej nadmernej záťaže. Preto by som navrhla, aby sme odkázali v prvom rade na prílohu k nariadeniu o exporte kultúrnych tovarov. Táto príloha predpokladá e, prahovú hodnotu 100 rokov, čo je kritérium v súlade s dohovami UNESCO a UNIDRA a umožní to efektívnejšiu rozpravu o nelegálnom e, obchode. Takisto sú tam upravené kritéria na základe hodnoty kultúrnych tovarov a to umožní colným orgánom sústrediť sa na tie najcennejšie objekty. Táto alternatíva bola naznačená ako alternatíva, ktorú väčšina respondentov v konzultáciách komisie preferuje. Po tretie, zdrojová krajina je teda základný princíp tak e, v dohovore UNESCO aj UNIDROA a zároveň nie je žiadna indikácia konceptu nejakých prechodných alebo exportných krajín. Preto navrhujem, aby sme rozšírili definíciu e, krajiny zdrojovej, aby tam boli zahrnuté aj tie krajiny, kde e, pôvodne sa fyzicky nachádzali tie tovary a aby tam boli aj tie krajiny, kde boli tovary e, pred dlhou dobou legálne nadobudnuté a stali sa teda majetkom, ktorý podlieha ochrane kultúrneho tovaru v inej krajine a aby sme vypustili teda eh, definíciu krajiny exportu. 193 krajín podpísalo dohovor UNESCO, vrátane Severnej Korei a Iraku, avšak úroveň implementácie medzi signatármi je veľmi rôzna. Myslíme si, že eh, zrýchlenie konanie pre signat Tatárov eh, determinuje veľkú medzeru v aplikácii, preto sme za jej vypustenie. Mikropodniky, malé a stredné podniky predstavujú, ako vieme, asi 75 trhu a preto volám po vytvorení eh, určitých tých eh, podporných miest, programov na mm, rozširovanie kapacít. Eh, chcem, aby boli vytvorené špecifické fondy, ktoré pomôžu pri implementácii tejto, tohto nariadenia. Týmto by som to mohla uzavrieť a teším sa na príspevky ostatných. Ďakujem pekne. Ďakujem za Imko, pán Dalton, spravodajca, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ďakujem všetkým expertom, že prišli a podelili sa s nami o svoje expertné poznatky. Ja zdieľam cieľ, ktorý načrtla pani Moska a ubezpečujem vás, že veľmi dobre spolupracujeme na, e, v tomto novom e, spôsobe spolupráce medzi našimi výbormi, ale myslím si, že náš prístup sa trošku mení, pokiaľ ide o obsah. Na tom sme sa ešte plne nezhodli, že ako to e, zvládneme. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby sme našli rovnováhu medzi riešením nelegálnych importov, na financovanie terorizmu, čo je v končnom dôsledku odôvodnením, opodstatnením tohto návrhu, ale e, musíme si zachovať aj konkurencieschopnosť nášho e, priemyslu. Preto musíme byť veľmi obozretní, aby to bolo proporčné, aby to bolo primerané, aby sme mali systém, ktorý skutočne funguje, ktorý nevytvára nejakú nadmernú byrokratickú záťaž, najmä pre colné orgány, ktorá vlastne skôr povzbudí viac nelegálneho obchodu. Takže musíme byť veľmi obozretní. Z môjho pohľadu teda si myslím, že by sme mali mať skôr takú ušiu, taký uší rozsah pôsobnosti, kde nebudú aj napríklad objekty v rámci licencovaného režimu, e, Mm, čo mm, teda e, nepos, nepomôže na potlačenie financovania terorizmu, čo je vlastne opodstatním tohto návrhu. Čiže e, skôr by som hovoril o konfliktných zónach, kde sa snažíme e, zabrániť nelegálnemu importu odtiaľ. Takže to sú veci, na ktorých sa musíme dohodnúť, aby sme sa dopracovali k nejakému spoločnému stanovisku. Vo všeobecnosti mám teda niekoľko otázok pre expertov, pretože ma veľmi zaujalo, čo hovorili. Najmä mám otázku na Europol. Europol spomínal, že e, bolo 19 tisíc e, e, trestných činov a neviem koľko tisíc objektov. Ja sa e, chcem opýtať, koľko súviselo z tých objektov s financovaním terorizmu a koľko z tých objektov bolo zo zón konfliktu. E, ten príklad, ktorý e, tu bol uvedený, Taliansko, Grécko, Uruguay. Áno, mohlo by to súvisieť s financovaním e, terorizmu, neviem, snáď k tomu dostaneme nejakú odpoveď. No ale e, Grécko a Taliansko nie sú konfliktné zóny. E, takže o tom, k tomu by som chcel mať e, odpoveď. No a potom možnosť identifikácie. Ako dokážu celné orgány vykonávať kontrolu nad týmto a ako dokážu posúdiť alebo teda komisia ako posudzuje náklady na špecializované témy každého členského štátu. Tá dopadová štúdia naozaj nezachádza do podrobnosti, pokiaľ ide o pravdepodobné náklady, ale to treba vedieť. A tiež Ehm, má komisia, no komisia dala nejaký odhad, pokiaľ ide o tie potrebné licencie ale ľudia v tomto e, obchode si nemyslia, že to budú desiatky, ako tvrdí komisia, ale že to budú tisícky. Takže mohla by komisia vysvetliť, prečo je tam ten rozdiel v interpretácii týchto očakávaných čísiel. Čo si komisia myslí, že e, ako dlho bude trvať vyplnenie takejto e, licencie pre obchodníka. Môj odhad je, že 30 minút pre skúseného obchodníka. No a potom, pokiaľ ide o definíciu krajiny zdrojovej, ako to definujeme v prípade, povedzme, historických európskych území alebo e, ríš, ktoré sa stiahovali na e, viaceré krajiny alebo krajiny, ktoré už neexistujú. E, hranice sa vo svete aj v Európe za posledných 100 rokov zásadne zmenili. Takže ako vyriešime definíciu zdrojovej krajiny v týchto prípadoch? Takže to je len niekoľko otázok a vo všeobecnosti myslím si, že máme veľmi dobrý pracovný vzťah a Myslím, že dokážeme sa v rámci toho nášho načasovania dohodnúť. Ďakujem pekne. Teraz vraciam slovo spolupredsedajúcemu. Ďakujem veľmi pekne, pani spolupredsedajúca. Takže, teraz máme tieňových spravodajcov a nejakých ďalších členov oboch výborov. A najprv dostanú slovo tieňoví spravodajcovia takým pingpongovým spôsobom. Imko a Imta sa budú e, striedať. Potom ostatní poslanci, poslankyne, tak na minútu každý, e, pretože e, musíme to do desiatej uzavrieť a chceme samozrejme si vypočuť odpovede expertov. A Prvou tieňovou je Sabine Verajn z IMKO. Ďakujem pekne. No to je veľmi športové. Eh, ak mám za minútu zvládnutú tému vrátania otázok pre expertov, pokúsim sa. Cieľom smernice je naplnenie dohovoru OSN, ktorý väčšina členských štátov ratifikovala, realizovala. A po druhé ide potlačiť e, financovanie e, terorizmu cez e, takýto ilegálny obchod s kultúrnymi tovarmi na jednotnom trhu. Nemáme vybudovať nejakú zbytočnú byrokraciu, najmä v malých. A to je, to je na, aby sme to teda tým malým a stredným obchodníkom s umením nestiažovali neprimerane, pokiaľ obchodujú napríklad s tovarmi z bezpečných krajín pôvodu. Takisto je tu teda ratifikovaný dohovor UNESCO, čiže máme adekvátnu legislatívu, tie problémy tam nie sú. Musíme sa pozrieť na to, že keď keď nejaký kultúrny tovar pochádza z krízového regiónu, bez ohľadu na to, či je to priamo exportované z tej krajiny, alebo či je to exportované cez iné krajiny. Tu musíme zasiahnuť a na to sa musí tá smernica zamerať, aby práve takýto obchod bol um, potlačený. Čiže preto dáme aj pozmeňovacie návrhy v tejto súvislosti. Mám otázku na belgického kolega z Belgického colného úradu. Hovorili sme veľa o exporte kultúrnych tovarov. Mňa by zaujalo, či belgické orgány robia niečo uh, už aj teraz, keď nejaký kultúrny tovar pri importe uh, vyskočí uh, ako podozrivý, uh, že by mohol pochádzať z krízového regiónu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a za INTA za EPP, pán Palesa. Ďakujem, pán predsedajúci. Podporujem toto nariadenie, ale mám problém s definíciou kultúrneho tovaru. Uh, s tým minimálnym e, e, vekom ako 250 rokov. Vieme, že história a archeológia sa vyvíjajú a tam naozaj ťažko povedať, ako definovať e, tieto zriedkavé zbierky ten vekový limit možno nereflektuje skutočný problém. To je jedna vec. A druhá vec, to sa týka tej krajiny, respektíve tej zdrojovej krajiny, ako hovorili predrečníci v článku 21 b Znamená to, že krajina, teda na ktorej v súčasnom území boli vytvorené tieto objekty alebo kde boli odhalené. Myslím, že to nie je celkom správny prístup, lebo čo ak kultúrny tovar bol legálne uložený mnohé roky v múzeu v nejakej inej krajine, než e, v krajine, kde e, ten objekt bol vytvorený. Čiže aj na to by sme sa asi mali pozrieť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a za IMCO SAD Arne Kuhn. Ďakujem pekne, pán predsedajúci prvom rade chcem poďakovať kolegovi z Interpolu, ktorý nám eh, na základe tých čísiel eh, opäť raz ukázal, že musíme konať. Tieto tovary, ak ich je 41 tisíc kusov, tak určite to nebolo všetko len na charitatívne účely, to nám je asi všetkým jasné. Ale mali by sme dbať aj na to, že tak pre obchod, ako aj pre celné orgány, ktoré musia robiť tie kontroly, ehm, musíme upraviť rámec, ktorým prácu umožní a nie príliš obmedzí v končnom úsledku teda ten obchod prácu celných orgánov. A musíme sa pozrieť aj na to, aby sme teda sa zameriavali nielen na teror, ale na obchod vo všeobecnosti je dôležité, aby sme, pokiaľ ide o daňovú spravodlivosť alebo vyhybanie sa daní, aby tie peniaze sa neocitli len u zločincov, ale tam, e, kam patria, teda patria všeobecnosť všeobecnej verejnosti. Ďakujem pekne za ECR INTA Emma McLaren. Podporujem kľúčové ciele tohto návrhu, ale zdá sa, že rozsah pôsobom si príliš široký a je tam neproporčná záťaž na e, ekonomické subjekty, colné orgány, obmedzuje sa legitímny trh s umením a ak chceme naplniť ciele, ktoré si tento návrh stanovuje z definície, tak e, by sa to malo zamerať na vysokorizikové tovary, aby sme e, sa teda naozaj zacielili na tie, ktoré, kde je najväčšie riziko, že budú využívané na financovanie terorizmu mnohé tovary, napríklad nearcheologické e, nálezy, keramické a tak ďalej, to asi nebude požované na e, financovanie terorizmu, takže to by bolo príliš e, ťažkopádne, keby sa to e, vzťahovalo aj na takéto tovary. Potom je tu ťažkopádna e, e, alternatíva toho certifikačného systému, e, pretože e, v tých celných deklaráciách už sú mnohé informácie, ktoré sú potrebné. Ak ten celný orgán nepovaža- nebude považovať tieto informácie za e, postačujúce, môže si upraviť tú dokumentáciu napríklad otázkami na pôvod e, tohto kultúrneho tovaru. A chcem vyzvihnúť, že uh, nie je realistické, aby colné orgány fyzicky odhalovali eh, alebo kontrolovali každý takýto eh, importovaný dovar. Takže pýtam sa komisie, či plánuje nejaké ďalšie zdroje, ktoré sú vyžadované na kontrolovanie týchto importných eh, dovozových licencií. Ak áno, či je tam dopadová štúdia, pokiaľ ide o administratívnu a finančnú záťaž. A ďalšia vec je požiadavka dôkazov Takže prejdem rýchlo k otázkam na, pre komisiu krajina zdrojov, čo sa stane v prípadoch, že nedá sa identifikovať zdrojová krajina a mm, nedá sa zistiť, či boli legálne držané tieto objekty v nejakej inej krajine e, na to, aby sa dali kvalifikovať ako mm, vhodné na export. Ďakujem veľmi pekne za Inko, ale pán Selimovič. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Z mojej strany dve otázky. E, jedna tu už odznela. Ide o otázku hodnoty. Je veľmi dôležité takúto hodnotu definovať dnes, ale hodnota kultúrnych predmetov sa pomerne rýchlo mení. A to, ako hodnotu niečoho definujeme, sa mení takisto a to pomerne rýchlo. Možno by nám komisia mohla niečo k tomu vysvetliť. Potom k účelu. Chcel by som si len vyjasniť otázku e, účelu e, spojitosti s financovaním terorizmu a zároveň ako, ako stiažíme vlastne to, aby nedochádzalo k takémuto nezákonnému obchodovaniu. Pani Siake za ALDE INTA. Ďakujem veľmi pekne za prácu našim správodajcom. Ide o nesmierne dôležité úsilie v boji proti trestnej činnosti. A táto, takéto obchodovanie je súčasťou etnických čistiek a samozrejme umožňuje, umožňuje to aj to, že vo svete existujú teroristické skupiny, takže túto tému neradno podceňovať. Ja vítam každé úsilie, ktoré podnikáme my ako Európska únia v tejto veci a tento spis považujem za dôležitú súčasť nášho boja. Myslím si, že môžeme byť veľmi precízni, pokiaľ jednotlivé opatrenia. Môžeme vystavať na úspechu ktorý sme zaznamenali pri boji proti nezákonnému obchadovaniu, môžeme vystavať aj na eh, tom, čo sme dosiahli pri otázke, neraz, pri otázke konfliktných minerálov. Áno, eh, súhlasím, že treba sa lepšie ešte prizrieť na eh, zbytočnú záťaž, ktorú môžeme spôsobiť na malých a stredných podnikoch, a tak ďalej, ale Určite treba zdokumentovať legitimný obchod eh, pri využívaní nových technológií a myslím, že je dôležité si nastaviť eh, istý benchmark. Jednoducho musíme v tejto otázke konať a ja dúfam, že sa nám podarí nájsť eh, schodné riešenie tohto problému. Ďakujem veľmi pekne. Pán Dejong tu nie je. Na ani nikto za neho nevystúpi, takže postupujeme ďalej za GUE NGL. Inta pani Forenca, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Isté ide o veľmi dôležitú tému a je dôležité a vítame, že komisia navrhla predmetné nariadenie. Situácia nám ukazuje, ako dôležité je hľadať riešenie tejto situácie, ako dôležité je chrániť archeologické predmety, ktoré pochádzajú z konfliktných oblastí. Ja mám v tejto súvislosti dve otázky. Prečo ste sa rozhodli uplatňovať nariadenie len na kultúrny tovar vo veku 250 rokov? Prečo ste nastavili túto, túto právu hodnotu? Dá sa totiž ľahko obísť, podľa mňa. Prečo ste si ďalej vybrali e, postup licencií, tam, kde sa bude vyžadovať e, deklarácia a tak ďalej a pre, prečo ste si vlastne, e, prečo nie jeden postup, prečo ste si zvolili postupy dva, ktoré sa budú využívať. E, pani Reda za zelených a Inko, ďakujem. Ja pánovi Buchnerovi e, odovzdám tú svoju minútu. Ja dúfam, že to zvládnem do menej ako dvoch minút, keďže sme to zhrnuli spolu s kolegyňou. A okrem toho môžeme stručne, pretože tu už kolegovia väčšinu dôležitého povedali napriek tomu niekoľko poznánok. Najskôr podporujeme plne, isté, že návrh komisie, aby sa začalo konať v tomto smere niekoľko menších poznámok, ako už nastolila pani Moska tých 100 rokov ako hranica, to je správne. Tých 250, eh, tak ako sa to doteraz navrhlo, je to podľa mňa ilúzia, keď si vezmeme, že kultúrne tovary to nie sú len archeologické nálezy, ale aj zaujímavé technické vynálezy, ktoré práve v týchto krajinách, ktoré sú stredobodom pozornosti, eh, ešte sú k dispozícii z koloniálnych čiast. Teda tu je treba znížiť tú hranicu. Aj čo sa týka hodnoty, súhlasím s tým, čo tu už zaznelo. A síce hranica v prípade veku, to je veľmi citlivá vec, pretože samozrejme sa tá hodnota neustále mení. A tiež vzhľadom na e, veľké množstvo turistov, aj menšie predmety e, sa jednoducho kradnú. Ja som cestoval veľa do Egypta, tamojšie orgány sú veľmi prísne, majú nulovú toleranciu v otázkach hodnoty a to je podľa mňa správne a mali by sme za tým inšpirovať. Mám trošku problémy s praktickým výkonom. Osobitná skupina, ktorá sa bude venovať kultúrnym tovarom na úrovni policie, Interpolu, takáto jednotka nemôže byť všade prítomná, teda v praktických hľadiska podľa mňa s tým budú problémy. Osobitne dôležité je pre mňa zohľadniť otázku tranzitu to sa chcem opýtať na zastupcu, teda chcem sa opýtať zastupcu Interpolu, či takýmto spôsobom naozaj môžeme niečo dosiahnuť, aj keď sa pri tranzite bude požadovať licencie, tak aspoň sa zhruba získa prehľad o tom, ako tieto kultúrne tovary, možno ukradnuté kultúrne tovary, ako sa pohybujú. E, ďakujem pekne. E, for EFTD from Inter... FTD, Inter, pani Tiziana Pekin. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem i ja spravodajcom za e, vynikajúcu prácu. Ďakujem aj našim expertom. My samozrejme súhlasíme s tým, že je potrebné legislatívne upraviť e, túto tému a mm, že súhlasíme s tým, čo bolo uvedené, že to má e, súvisť aj s trestnou činnosťou a chodovaním s drogami, so zbraniami a tak ďalej. Ako ja som sa zaoberala spoločnou colnou politikou. Je, je zrejme, že každý štát má svoju politiku a e, niekedy je ľahké jednoducho obísť e, postupy. Je preto evidentné, že sa treba zacieliť práve aj na túto vec treba vypracovať veľmi presnú definíciu kultúrnych tovarov a treba zaviesť veľmi presné colné predpisy. Pochopiteľne hovorilo sa tu aj o istej záťaži na colných orgánoch a tak ďalej. Ja zdieľam e, obavy ohľadne veku 250 rokov. Myslím, že kolegovia o tom už hovorili. Hmm a verím, že a teším sa teda na našu spoluprácu na tomto spise. Ďakujem veľmi pekne za výbor KALT, pán Fiza. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som tu v dvoch funkciách, za INTA a za KULT za výbor kult. Mm, stanovisko výboru kult je tiež e, podľa mňa relevantné. V tomto prípade chcem poblahopriať e, s našim správodajcom. Podľa mňa odvedli vynikajúci kus práce. V zásade súhlasím s tým, čo uviedli, ale e, domnievam sa, že je ťažké hovoriť aj o krajine pôvodu a o, o exportujúcej krajine, takže toto si musíme ešte ďalej preskúmať. To, čo povedal pán Dalton, s tým len súhlasím. My nemyslím si, že sa musíme zacieliť len na... Eh, myslím si, že sa musíme zacieliť len na tie, ktoré, na tie predmety, ktoré súvisia s eh, terorizmom alebo s trestnou činnosťou, pretože keď sa zacielíme na všetko, tak to je jednoducho neschodné. Buďme reálni. A takisto sa mi zdá to, dobré to, čo navrhla pani Schak aké musíme pracovať e, na, takisto na predmetoch v súvislosti s terorizmom, s trestom smrti a tak ďalej. A treba sa vyhnúť tomu, samozrejme, aby sa využívali na tieto účely, ale na druhej strane e, samozrejme e, treba mať na pamäti aj to, aby, aby to nemalo dosah na, na zákonný obchod. Ďakujem, pán Šváb, nech sa páči. Ďakujem. Stručne dve otázky na komisiu. Najskôr už sa tu vysvetlilo, prečo nariadenie a to naozaj vítame, že je to nariadenie, týmto totiž máme vyššiu mieru harmonizácie. Prečo toto nariadenie sa obmedzuje na tých 250 rokov veku podľa USA? A keď USA sú významné pre svetový obchod, neviem, či sa musíme úplne až takto opierať o ich realitu. Podľa mňa to je príliš vysoké číslo. Podľa mňa by sa to malo stanoviť na nižší vek. A po druhé, a to s tým súvisí, prečo ten vzťahový bod, to, čo sa týka legality, sa e, tiež opiera o pravidla UNESCO. A to tiež by celkom nesedí, pretože UNESCO, dohovory UNESCO, um, nie je uh, celkom blízko našim doterajším záväzkom, teda aj toto by som uh, mal rád vysvetlené. Pán Dve stručné pripomienky. Ako je slonovina popisovaná? Je to kultúrny tovar, surovina, alebo stáva sa kultúrnym predmetom, až keď bol, keď bol z nej vytvorený istý, pr- istý umelecký predmet? Neviem. Možno že, možno, že by ste mohli mi to podrobnejšie vysvetliť po druhé, je mod, stalo sa, stalo sa nejakou mm, módou v Európe v Európe e, tí, ktorí sa uchádzajú o azyl, majú často nejaké šperky a tak ďalej. Ako mienite postupovať potom v tejto otázke? Ďakujem veľmi pekne. Komisia a naši experti na dve minúty pán Galimodi Modi za Európsku komisiu. Nech sa páči. Pán Kermode, prepačte. Ďakujem veľmi pekne, takže dúfam, že sa mi podarí zodpovedať na celý rad otázok, ktoré tu boli položené. Ja sa pokúsim tak učiniť e, pomerne stručne. Či sme vyhodnotili pojem osobitný tým? Hovoril o tom aj kolega z Interpol. Nie, Nevyhodnotili sme tento pojem, ako sa členské štáty zorganizujú. Nuž to sa bude líšiť. My sme konkrétnu metódu nenavrhli, e, pretože aj iné orgány môžu byť do tejto aktivity zapojené. Potom licencie a časové lehoty. Tam sme sa presne tomu nevenovali, ale v texte si všimnete, že ponúkame formát pre konkrétnu dokumentáciu, ktorá bude definovaná vo, vo vykonávacej legislatíve s účelom za účelom toho, aby bola dosiahnutá náležitá rovnováha. Eh, pokiaľ ide o celkové čísla, nuž to je nelahká úloha odhadnúť percento predmetov, na ktoré sa licenciu budú vzťahovať. Prečo rozlišujeme vývozné, vývoznú deklaráciu a licencie? Uh, Ehm, my, si domnievam, my, my, my, sa, my, my sa domnievame, že na mnohé predmety sa bude vzťahovať isté riziko a domnievali sme sa, že možno, že 1% prípadov na ne by sa mohla vzťahovať práve licencia. Potom, pokiaľ ide o zdrojovú krajinu a e, vyvážajúcu krajinu a rozdiel medzi nimi. V texte jasne hovoríme, jasne nastavujeme pravidlo, ako rozlíšime teda, či ide o krajinu, ktorá ratifikovala dohovor UNESCO alebo nie. Na základe toho, či ratifikovala alebo nie, tak vieme, aké predpisy uplatňujú. 250 rokov. Tam sme sa snažili o rovnováhu. Ja viem, že tie názory k, tejto, k tomuto takto nastavenom veku sa líšia. A dovozné pravidlá ale podrobne riešia e, európske kultúrne e, dedičstvo, čiže tam by sme nastavili ten rozdiel. No a otázka, či môžeme verifikovať všetko? Nie, ale ako belgický kolega veľmi správne uviedol, v zmysle colných predpisov riešime analýzu rizika a osobitné zacielenie. Um, Hovorili ste o vašich obavách v súvislosti so slonovinou. Ja viem, že na to sa vzťahuje dohovor CITES a potom pokiaľ ide o žiadateľov o azyl, ak si tie predmety vyžadujú dovoznú licenciu, tak sa to samozrejme na to vzťahuje. Ďakujem veľmi pekne. Pán Patrik Verzmien za Belgickú colnú správu, nech sa páči. Euh, Ďakujem pekne. Ja by som sa vrátil k prvej otázke ktorá sa týka technických eh, znalostí na úrovni celých orgánov, ako som už eh, sa pokúsil vysvetliť, je dôležité uvedomiť si, že si to vyžaduje úsilie na úrovni členského štátu, spolupráca s príslušnými orgánmi, pretože oni vydávajú povolenie, ako to teda bude presne prebiehať. Pri výkone kontroly sa bude vychádzať z analýzy rizika. Môžu prebiehať aj spontánne kontroly. A colníci budú eh, kontrolovať celé vyhlásenie, deklaráciu a keď kód tovaru, ktorý stanovuje nariadenie, bude uvedené v tomto colnom vyhlásení, tak e, colník si musí uvedomiť, že je možné, že ide o kultúrny tovar. A v takomto prípade expertíza príslušných orgánov môže byť užitočná. Istý colník, dajme tomu, môže mať lepšie znalosti o kultúrnom dedictve o kultúrnych tovaroch e, než iní. E, neznamená to, že poznáte podrobne e, egyptskú archeológiu, že poznáte rovnako dobre aj moderné umenie. Teda ide o spoluprácu medzi colnými orgánmi a expertami. Ďalšia druhá otázka sa týkala dovozu. Keď dovoz prebieha z krajiny, kde existujú ozbrojené konflikty. E, to platí pre Syriu a Irak zatiaľ. Tam sú stanovené kontroly. Už som e, uviedol, že sú v nariadeniach stanovené pravidla pre tieto dve krajiny. Ak ide o tovar z inej e, krajiny, z iného miesta, vždy je možnosť vykonať kontroly, či už ide o colné veci, ak sa, dajme tomu, nevyplnilo colné vyhlásenie, alebo čo sa týka hodnoty, alebo Eh, dajme tomu možnosť informovať príslušné orgány, že existuje problém s eh, dovozom daného kultúrneho tovaru. Ďakujem. Eh, Ďakujem. Mm, a za Interpol nech sa páči pán Giordano. Vystúpim po španielsky, bude to pre mňa jednoduchšie. Pokiaľ ide o otázku, ktorá tu odznela, pokiaľ ide o tých 1500 e, predmetov, ktoré sme opätovne získali vďaka operácie Pandora. No už konkrétne informácie nemám v tejto chvíli k dispozícii, ale mm, my sme teda zhabali tieto predmety, ale vyšetrovanie pokračuje, takže nedokážem vám povedať, či mali slúžiť na financovanie terorizmu. Ale hovorím, nejde len o financovanie terorizmu. Ide aj o to, že môžu byť využívané na pranie špinavých peňazí a organizovanú trestnú činnosť. Čiže mm, tá tá škála je pomerne široká. Pokiaľ ide o... Vy ste sa pýtali, ako to u nás funguje. No už uh, e, uh, e, Samozrejme, Interpol nedokáže riešiť všetko a členské štáty Interpolu sú tými, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu cestou svojich domácich lokálnych kancelárií. No a pokiaľ ide o sledovanie e, kultúrnych tovarov, ak by všetky policajné a colné zložky mali k dispozícii konkrétne otázky, konkrétne informácie, áno, potom by sme mohli takýto kultúrny tovar vysledovať a dosledovať. E, vedeli by sme, odkiaľ pochádza, kam smeruje. Ale bohužiaľ chýba, tieto informácie chýbajú pretože e, často v krajinách neexistujú osobitné e, jednotky, ktoré by sa venovali boju proti e, nedovolenému obchodovaniu s týmito tovarmi. Ďakujem veľmi pekne. No už tým končíme prvú výmenu názorov k tejto téme. Ďakujem aj našim expertom. Veľmi užitočné bol veľmi užitočné si počuť vaše názory, vaše stanoviska. Ďakujem aj kolegom. E, ďalšou, ďalšia výmena názorov bude 23. apríla a tam už budeme diskutovať o návrhu stanoviska.